Bien, la séance est ouverte. Otváram dnešné zasadnutie. Kolegovia, dámy a páni, poprosím o ticho. Dnes do obeda budeme postupovať rýchlo. Ďakujem všetkým prítomným eh, za to, že prišli aj tí, ktorí prišli navyše. vzhľadom na to, že dosť ťažké mať vždy pokope všetkých členov výboru. Ostávajú nám dva pozmenujúce návrhy Emergency Aid Reserve z, celej, z toho celku riadko VFR a potom ešte platby a príjmy. Takže budeme postupovať v tomto poriadku. Posledné problémy, ktoré ešte včera po obede pretrvávali a ktoré sme riešili na koordinátoroch, tak už sú úplne vyriešené. A skupiny sa dohodli na tom, ako sa bude hlasovať a dúfajme, že nájdeme potrebné väčšiny pre našu spravodajkyňu Dani Jensen aj na základe našej poslednej schôdze. Takže, takže tie linky mimo VFR v tom zošite To je strana 234-235. Vous avez laissé de côté. Euh, donc, il y a un amendement sans... Je tu pozmeňovací návrh 118 výboru pre rozvoj. Spravodajca je za, kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. 589 socialistov, spravodajca je za, kto je za, proti, zdržali sa, dobre, je to prijaté. Takže k tej rezerve na núdzovú pomoc. Takže tieto čísla v tomto návrhu boli prijaté teraz platby. K platbám máte iný hlasovací zoznam, aj malý dodatok, e, ktorý vysvetľuje prístup spravodajcu. Šéf práve došiel, to je super, že je tu. Zdá sa, že noc bola dlhá a ťažká a nemyslím, že sa venoval len rozpočtu. K platbám chce spravodajca niečo dodať? First of all, I need to say... Predovšetkým by som chcela povedať, že v hlasovacom zozname včera v okruhu 4 boli čísla v istých hliadkoch, ktoré nie sú správne. Takže sme museli technicky to opraviť, je to len korekcia editorská, ale hlasovali sme správnym spôsobom, len ľudia mali pocit, že nemali tie správne informácie, tak ich teraz dávam na správnu mieru. Čísla tam boli nesprávne, ale pozmeňujúci návrh, o ktorom sme hlasovali, bol podľa dohody. A čo sa týka platieb, máme zoznam, o ktorom sme sa, na ktorom sme sa zhodli formálne a ktorý bol rozoslaný všetkým z vás, takže môžete vidieť, v ktorých riadkoch sa sumy zvýšili v platbách a mala by som povedať, že to plne reflektuje to, na čom sa zhodli koordinátori, že sme zvýšili záväzky, neznížili sme platby, takže nevytvorili sme problém rozporu medzi platbami a záväzkami, ani sme nezhoršili tento problém a máme mm, niekoľko nových rozpočtových riadkoch, napríklad na prípravné aktivity a podobne. Takže sa tu odráža istým spôsobom aj hlasovanie, ktoré sme mali včera, celková suma zvýšených platieb nad strop je 213 miliónov a na túto sumu potrebujeme flex. Návrh je, že budeme žiadať flex na humanitárnu pomoc, ale nie osobne ja, ale pán Dean za to prebral zodpovednosť ale máte teraz zoznam hlasovací o tom, o čom hlasujeme. Je to o tom, že sumy sa zvýšili nad strop. Prediskutovali sme si to a myslím si, že skupina si prešla podrobne týmto zoznamom a uistila sa, že je to presne podľa našej dohody. Ďakujem. Merci, Anne. Ďakujem, Anna. Takže budeme hlasovať podľa hlasovacieho zoznamu pre platby. Sú tam vlastne dve blokové hlasovania. Začneme najprv o návrhoch spravodajcu, tak ako je tradične zvykom v našom výbore. A potom blokovo návrhy politických skupín socialistov. A tie sú kompatibilné s prvým blokom. Návrhy spravodajcu, kto je za? Proti? Dvaja. Zdržali sa? Alda. Teraz návrhy socialistov, kto je za? Proti? Overíme si to. Zdá sa, že väčšina proti. Všetci máte kartičky elektronické hlasovanie? Die Any technical problem? No. OK, le vote est clos. Uzatváram hlasovanie. 13 za, 23 proti, nikto sa nezdržal, zamietnuté. Takže platby sme vyriešili. Ako hovoril spravodajca, Túto úroveň platieb môžeme očakávať len vtedy, keď sa zmobilizuje časť nástroja flexibility a to vyžaduje zmenu VFR a náš spravodajca Jean-Luc Doan prepravuje správu, tak ako to naznačila Anne Jensen ako náhle budeme mať tento text k dispozícii, dostanete to všetci a v pondelok na schôdzi koordinátorov to bude, aby sme to prebrali na výbore na mimoriadnej schôdzi v stredu po obede o 15. Žálik chce dodať niečo alebo chce niečo povedať k platbám? Ako povedala Ani Sen, sme sústredili flexibilitu na tri posty Cyprus, humanitárna pomoc a chudoba. Tak ako sme to včera na koordinátoroch schválili. Dobre, a tak toto prejdeme v pondelok. Très bien. Merci. Výborne. A teraz ideme na príjmy. Pozmeňovacie návrhy sú na začiatku vášho veľkého dokumentu. Strana 3-4. Oddielu 3. Je tu séria pozmeňovacích návrhov Ald. Všetky sú od ALD. Spravodajca je ale žiada slovo spravodajkyňa. Ďakujem pekne, pán predseda. Tento výbor nemá vo zvyku predkladať pozmeňovacie návrhy na strane príjmov. Teda v tomto zmysle je toho istá novinka. Pozmeňovacie návrhy, ktoré sme zaznamenali, sa týkajú predovšetkým väčšej miery transparentnosti, viac, viacerých informácií, čo sa týka zhromažďovania nákladov a taktiež, aby sa rozpočtovo pokryli prebytky, pretože členské štáty zabúdajú e, oznamovať svojim občanom, že majú každý rok prebytky. A boli by sme radi, keby sa to ozrkadlilo. Na toto sa teda zameriavajú tieto pozmeňovacie návrhy. Transparentnosť a to, čo som spomenula, isté, že parlam- pri parlamentu na strane príjmov je naozaj veľmi malý, teda nebude to nejaké významné hlasovanie v tomto zmysle, ale chceme rozhodne vyslať signál. Merci, Alors... Ďakujem, Anne. Určite si spomeniete, že našim politickým cieľom pri týchto návrhoch, a keď sme o nich diskutovali, je predovšetkým pripomenúť že keďže ide o rozpočet voleného parlamentu a teda te, parlament volí a teda hlasuje o výdavkoch a hoci zmluvy nám nedávajú skutočnú rozhodovaciu kompetenciu v zdrojoch, ale máme právo a povinnosť o tom hovoriť. A využijeme túto príležitosť, aby sme požiadali o viacej transparentnosti, aby všetky informácií, ktoré máme už k dispozícii, aby boli uverejnené. Európska komisia ich už vlastne uverejnila, ale doteraz nikto im nevenoval žiadnu pozornosť. A samozrejme, že by mali by zaujímať aj mass media, aj verejnú mienku. Sekretariat so spravodajkyňou vypracoval dokument, ktorý ste dostali včera večera alebo dnes ráno. Sú tam veľmi zaujímavé tabulky, ktoré ukazujú, že vzhľadom na všetky výnimky pri získavaní zdrojov z DPH alebo z colných poplatkov v niektorých krajinách a hlavne všetky všetky rabaty a rabaty z rabatov niektorých krajín, tak sme sa dostali k takému výsledku, že čím viac je jedna európska krajina chudobnejšia, tým je vyšší príspevok do európskeho rozpočtu. No a ak toto niekto dokáže vysvetliť nejakému európskemu voličovi, tak mňa by to tiež zaujímalo, to nemôže existovať a to funguje istý čas len preto, že nikto o tom nebol informovaný a my sme to konečne začali jasne hovoriť a zverejňovať. Tiež sme pred rokom povedali, ešte na začiatku rokovania o VFR, nikto si to nevšimol, teraz to budeme opakovať. Je dôležité, aby sme to urobili aj teraz, pretože zároveň rokujeme o inštalácii, o zložení, o harmonograme, o predsedníctve a úlohe skupiny e, na vysokej úrovni o vlastných zdrojov. To je aj kľúčový prvok našej dohody o VFR. Aj včera večer sme e, o tom hovorili na večeri s predsedom Barozom a celou Európskou komisiou. A táto diskusia, tieto pozmeňovacie návrhy prichádzajú v tom najlepšom momente a mohli by sme blokovo odhlasovať justification of collecting, teda mm, odôvodnenie príjmov. Prvá strana číslo 818 a 802 a ostatné návrhy s číslami pôjdu extra tie collecting cost, kto je za, kto je proti, Držali sa, prijaté. Osemsto trojka ALDE, to je mm, využívanie e, prebytkov z minulého roka. 1, 2, 3. Zdržali sa. Non, il y a 3. Abstention. OK. Adopté également. Prijaté. A 803 sme schválili. 804 pokuty. To je za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. žiadne iné hlasovania. Všetky pozmeňovacie návrhy v rozpočte sme odhlasovali. Ja vám k tomu gratulujem. Dominik Rike je smutný. Nepočujeme pána Riketa. Ešte si spalu, sme to odhlasovali. Vyhrala tvoja politická skupina, buď spokojný. Chceme pogratulovať spravodajkyni. Voilà, remercier... Ďakujeme všetkým tieňovým spravodajcom, koordinátorom, spolupracovníkom, asistentom politických skupín. Samozrejme, môžete zatlieskať. Bola to naozaj obrovská práca, obrovská. Ale ešte sme všetko neskončili. Schôdza koordinátorov v pondelok v Štrasburgu 18.30. Ja možno prídem neskôr, tak podpredsednička začne, ja ešte budem v Bruseli pondelok, e, aby som sa stretol s pánom Barozom, takže o 19. prídem, koordinátori a potom mimoriadná schôdza v stredu o 15. A medzičasom sme mali kontaktnú skupinu s pánom predsedom Šulcom e, útorok po obede, aby sme boli schopní aj konferencia predsedov potvrdiť harmonogram hlasovania VFR a ďalšie hlasovania hlavne to, čo sme odhlasovali včera a dnes, to sú návrhy k, alebo pozmeňovacie návrhy k návrhu rozpočtu na rok 2014 a potom v stredu 23. na plene v Štrasburgu by sa o tom malo hlasovať. Ak budú politické a právne podmienky, tak všetko prebehne v poriadku. Ďakujem. An, chceš niečo dodať? Nie? Dobre, tak ukončujem dnešné stretnutie.